Okay. Good morning, colleagues. Dobré ráno, kolegovia. Náš predseda ma požiadal, aby som predsedal tomuto zasadnutiu, pretože má dôležité záväzky inde a dúfam, že teda ma strpíte počas tohoto ďalšieho programu. ja nemám tú jeho autoritu, zdá sa. Tak ako aj pán Buzek vždy eh, vám navrhuje, aby sa otestovalo hlasovanie, takže urobím to aj ja. Hlasujeme elektronicky, prosím vás, zasunte kartičky a tu je otázka, na ktorú môžete reagovať v hlasovaní. Myslíte si, že prezident Trump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 Končím hlasovanie. 11. Okay. <laughs> <laughs> Who, the next question, who was that? Ďalšia otázka, kto vlastne hlasoval? Pán Butikofer. Dobre, takže pokračujeme. Prvé hlasovanie je o správe Kumpula na 3 o pravidlách pre veľkoobchodné roamingové trhy. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. And did you vote in favor? Yes? Okay. <laughs> okay, the vote is closed. Končím hlasovanie. 47 za a traja proti, jeden sa zdržal. Gratulujem. Pani Kumpula na 3. Gratulujeme. A teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. Ide o akčný plán EÚ. Je to správa spravodajkyne Angeliky Mlinárovej. Otváram hlasovanie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 proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 67. Je to ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, prijaté. 73 za, proti, zdržali sa, prijaté. 74 za, proti, zdržali sa, prijaté. Po finálne hlasovanie elektronicky, elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 43 za, 1 proti, 6 sa zdržalo. Gratulujem. Koniec hlasovania. teraz prejdeme k bodu číslo 10, energetická hospodárnosť budov. Chcel by som vás informovať, že 30. novembra komisia prezentovala balíček, pokiaľ ide o čistú energiu pre všetkých Európanov, vrátane 8 legislatívnych návrhov, ktoré pokrývajú energetickú účinnosť, obnoviteľnú energiu, dizajn elektronického trhu, bezpečnostné dodávky, bezpečnosť dodávok a takisto aj správne pravidlá. Na dnešnom zasadnutí začneme pracovať na tomto legislatívnom balíčku. Budeme hovoriť o dvoch z týchto návrhov. Začneme s výmenou názorov, pokiaľ ide o návrh revidovanej smernice o energetickej hospodárnosti budov. Je to správa Benson a potom budeme mať prvú výmenu názorov ohľadne návrhu, pokiaľ ide o smernicu o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, Blanco López správa a ďalší návrh tohto balíčku bude prerokovaný na zasadnutí v marci a apríli. Počítame, že budeme mať hodinu zhruba a ja by som teraz dal slovo pánovi Bencenovi, aby prezentoval svoje názory, svoje stanovisko, pokiaľ ide o návrh revidovanej smernice o energetickej hospodárnosti budov. Nech sa páči, pán Becon, máte 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi sa poďakovať komisii za vynikajúci komplexný návrh, pokiaľ ide o novú smernicu o mm. hospodárnosti budov energetickej. Myslím si, že stále si iba tvoríme stanoviska a Musíme sa pozrieť na priority aj mojich tieňových spravodajcov. Hlavné ambície tejto správy sú jasné, pokiaľ ide o hospodárnejšie budovy, to zníži poplatky pre občanov, zníži to spotrebu energie ako aj emisie CO2 a týmto bude Európska únia e, šetrnejšia voči životnému prostrediu. Dnes každý deň vynakladáme miliardu eur na importovanie energie, predovšetkým od pána Putina lepšie budovy a ich stav budú. To všetko bude na prospech našej geopolitickej bezpečnosti. Ďalej, energetická renovácia môže vytvoriť aj pracovné príležitosti v Európe, predovšetkým v našich malých a stredných podnikoch. Takže pustíme sa do toho. Sústredíme sa na tri body, o ktorých som presvedčený, že si zaslúžia špecifickú pozornosť. Bod 1 je dlhodobé plánovanie, druhé je zabezpečenie financovania a po tretie budúce schváľovanie rozhodnutí. Pokiaľ ide o dlhodobé plánovanie, tu ide predovšetkým o ekostratégiu, aby sme dosiahli európske klimatické ciele do roku 2050. Na to musia budovy takisto prispievať viac týmto cieľom. Preto komisia má moju plnú podporu, aby zaviazala členské štáty, aby robili dlhodobé plány a stratégie v oblasti renovácie budov, aby to bola súčasť tých jednotlivých balíčkov národných. Takéto stratégie tým sa musia zaviazať členské štáty, aby podali merateľný výsledok aj pri zohľadení solidarity. Takisto musíme uvaliť na nové budovy pravidla, aby sa tieto stávali čo možno najlepšie. Nie sú tu žiadne výhovorky, aby sme nemohli zlepšiť naše budovy. Pokiaľ ide o vysoké ceny energie, To všetko a treba povedať, že poplatky nie idú iba do energie, ale súvisí to aj s daňami, takže musíme vytvoriť dobré podmienky pre spotrebiteľov, ale nestrácajme zo zreteľu, že energetická chudo v niektorých prípadoch je problémom, ktorý súvisí so fiskálnymi a sociálnymi politikami jednotlivých krajín. Pokiaľ ide o financie, druhá téma, teším sa, že komisia chce spustiť investície do renovácie budov, členské štáty a ich záväzk na to, aby zabezpečili dobrý rámec pre investície a dlhodobé stratégie, to je dobrý začiatok. Pre mňa ako spravodajcov je kľúčové, aby sme v tej revízii tejto smernice toto ukotvili. Chcel by som, aby sme boli ambicioznejší v prístupe, pokiaľ ide o súkromné financovanie. Musíme, potrebujeme fi- súkromné financie, a podarí sa nám ich získať, ak aktivizujeme iba niektoré veľké penzíne fondy a finančné inštitúty a tieto peniaze, ktoré sú k dispozícii, musia byť využité. Uvediem príklad, napríklad požiadavka, pokiaľ ide dokument kde sa porovnávajú výsledky budov pred renováciou a po renovácii, myslím si, že po renovácii sa preukázali viaceré pozitívne výsledky a tieto musia byť také pozitívne, aby viedli ďalších k aby viedli k ďalším investíciám. Myslím si, že sa dohodneme v tom, že sektor dopravy takisto musí viac prispievať, pokiaľ ide o oduhlíkovávanie. A preto tú celkovú myšlienku zabezpečenia slušnej infraštruktúry pre e-mobilitu, to považujem za dobrú iniciatívu. Avšak musíme urobiť všetko preto, aby budúce smernice boli čo možno najlepšie. Takže nájdeme riešenie, pokiaľ ide o e-mobilitu, kde sa odomýka potenciál bez toho, že by sme popierali rozvoj technológií. Podporujem snahu, aby sme v budúcnosti v kontexte ICT takisto postupili dopredu, aby sme znižili administratívne zaťaženie, aby sme eh, eh, vy, vyprodukovali aj ten indikátor, ktorý potrebujeme. Sú tu viaceré body, ktoré musíme v tých rokovaniach eh, ešte doriešiť. Teším sa na spoluprácu s teňovými spravodajcami Teším sa e, na vaše pripomienky, pokiaľ ide o ten návrh zo strany komisie. Budeme pracovať za prvým stolom a otázka aký potenciál máme v tejto oblasti. Zabezpečme energetickú účinnosť, dosiahneme naše ciele v oblasti udržateľného zeleného hospodárstva a potom sa pohneme dopredu. Ďakujem veľmi pekne, že ste dodržali čas. A teraz za SND dostane slovo pani Kumpula Natri. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po fínsky. Ako spravodajca uviedol, je tu pozitívny dopad na hospodársky rast a na hospodárske výsledky, ak sa pozrieme a podporíme ďalej energetickú účinnosť a vytvoríme v oblasti stava, stavebníctva viac vlastných príležitostí. Takisto treba navýšiť zručnosti, pokiaľ ide o e, nové budovy, ktoré majú byť z energetického hľadiska oveľa účinnejšie. Tieto budovy môžu byť z hospodárskeho hľadiska udržateľné aj po renovácii a budú oveľa energeticky účinnejšie už aj taký pocit zbývania v takýchto budovách je oveľa lepší. Ja pochádzam, prišla som z Barcelony, kde bol kongres o mobilnom svete, kde sa navrhovali napríklad aj tie inteligentné domy. Táto smernica je priamou možnosťou, ako sa dá podporiť takéto zmýšľanie pre viacerých teleoperátorov a prevádzkovateľov služieb. Takže nehovoríme tu iba o stenách, ale hovoríme tu o inteligentných domoch a manažmente energie. Ja oceňujem hlavne tie myšlienky spravodajcu a podporujem ich. v mene mojej politickej skupine. Myslím, že sa treba sústrediť aj na otázky, ktoré súvisia s energetickou chudobou ako odstrániť bariéry, ktoré tu ešte stále máme v niektorých krajinách. Musí to byť obsiahnuté v národných správach, konkrétne to, ako krajiny môžu riešiť a zlepšovať energetickú chudobu, teda odstraňovať ju a spúšťať také systémy, kde by financovanie išlo priamo do stavania nových inteligentných budov, Musíme sa pozrieť na tie modely financovania a správne ich nastaviť na to, aby sme mohli renovovať napríklad aj nájomné budovy. Podporujem aj rozvoj tej e-mobility, ktorá tu bola spomenutá. Ďakujem, tieňový spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne za slovo. Všetci súhlasíme s tým, že je tu možnosť diskutovať o obrovskom energetickom potenciáli budov. Musíme využiť všetky možnosti na to, aby sme rozumne postupili ďalej. Máme tu ďalší návrh k zmenám to si takisto vyžiada určitý čas. Ide tu aj o termomodernizáciu jednotlivých e, technických vybavení budov, takže budú tu viaceré riešenia, ktoré sa budú predkladať, ktoré potom aj, pokiaľ ide o tú energetickú charakteristiku budov, si budú vyžadovať e, dlhodobú stratégiu. Tieto patričné predpisy musia mať e, aplikovateľnosť v jednotlivých budoch, napríklad automatické e, káble, e, elektronická mobilita a podľa môjho názoru je tu ešte niečo, čo je oveľa dôležitejšie. Takže musíme sa držať týchto predpisov, musíme ich racionalizovať, zjednodušovať a takisto treba podporovať aj liberalizáciu. Z časti tá liberalizácia ako taká nebola ešte úplne pozitívna a preto sa veľmi teším, že k tomu pristupujeme racionálne, pokiaľ ide o to zjednodušovanie týchto predpisov, ale ja som znepokojená, znepokojený, pokiaľ ide o otázku energetickej mobility. Takže treba povedať, že tieto budovy, e, ktoré nie sú postavené za účelom obývania, takisto musia splniť tie predpisy týkajúce sa energetickej účinnosti, to znamená, týka sa to tej lehoty do roku 2020. Podľa môjho názoru tieto predpisy sú príliš rozsiahle a takisto to bude súvisieť aj s ďalšími investičnými nákladmi, pokiaľ ide o efektívnosť a účinnosť týchto, týchto investícií. Takže je tu takisto aj otázka, aby sme rozlišovali obytné a neobytné priestory. A potom sú tu určité riešenia alebo návrhy riešení, ktoré nie sú až také dobré. Ja si myslím, že tieto návrhy by mali byť predovšetkým racionálne, aby sa sústredili predovšetkým na európsky trh s e, elektrinou. Mobilita teda v poriadku, áno, podporujeme, ale musí to byť uspôsobené na jednotlivé potreby jednotlivých štátov. Ďakujem pekne, prosím vás, dodržiavajte tú lehotu dvoch minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa prvom poďakovať spravodajcovi, že sa už takto skoro obrátil na tieňových spravodajcov a že už v tejto fáze je otvorený návrhom. Už sa tu zdôraznilo, že prístup k financiám na renovovanie budov je teda veľký problém, ale sú tu ešte ďalšie problémy, ktoré tie renovácie brzdia a musíme sa snažiť riešiť aj tie administratívne prekážky, ktoré ľudí odrádzajú od renovácií. Týka sa to súkromných osôb, ale aj malých a stredných podnikov. Financovanie, ak je k dispozícii, tak musí byť aj dostupné, pretože v mnohých krajinách sú systémy veľmi fragmentované. V každom meste, v každej obci je to dosť iné a informovanosť nie je dostatočná, teda pokiaľ tie programy k dispozícii sú. Čiže musíme vytvoriť e, systém jedného kontaktného miesta a toto by ste zlepšilo podmienky pre všetkých a tým by sa zvýšila aj energetická účinnosť budov. Čiže už sú tu nejaké osvedčené postupy a mali by sme sa z nich poučiť. E, potom certifikáty energetickej účinnosti, ktoré sa vydávajú, aj tento systém sa dá vylepšiť. A pri tejto téme, ale aj iných témach súvisí s energiou, je potrebné zohľadniť energetické systémy ako celky. Najvýkonnejšie, nákladovo najefektívnejšie systémy sú tie, ktoré sú holistického typu, kde sa využívajú všetky príležitosti a hľadajú synergie medzi rôznymi technológiami, aj teda vrátanie budov pretože budovy sú naozaj vynikajúcim príkladom e, toho, kedy nejde iba o e, samotnú štruktúru, ale aj technológie používané vnútri a vonku, tak aby sme mohli naozaj využívať optimálne, inteligentne, efektívne e, energiu a toto samozrejme vytvára aj podnikateľské príležitosti. Takže je to vynikajúca príležitosť napredovať a prísť e, so zelenými, inteligentnými, um, účinnými riešeniami v rámci energetickej únie, takže už sa veľmi teším na prácu, ktorá nás čaká. Ďakujeme, pán Petersen a teraz pán Turmes. Miesto pána Marcelisa, že by? O, samotný pán Marcelis tu je. Dobre, takže nech sa páči. Si está aquí, así que vamos a aprovechar. Pán Marcelis je tu a takto využijeme. Prišiel som z iného výboru pre nás zelených. Máme zásadné žiadosti, ktoré budeme obhajovať. Musíme jasne sledovať, ako aplikovať Parížskú dohodu. Hlavne ten pokrok, ktorý sme zaznamenali pred rokom a pol, nie len tie 2 stupne Celzia. Musíme byť veľmi ambiciózny e, v tom cieli 1,5 stupňa. A ide o to, aby sme predovšetkým dosiahli tento cieľ znížením energetickej spotreby. Uvažovať tiež, že netreba, e, e, všetky fenomény treba vziať v tej e, globálnom alebo v tom globálnom systéme alebo budova E, treba brať v kontexte, v súvislosti s mestským alebo vidieckým prostredím a len takýmto spôsobom znížime spotrebu. Tiež treba pripomenúť, že nie všetko sa dá riešiť technológiou. Treba brať do úvahy aj ďalšie aspekty, ale nielen high-tech, ale aj low-tech, teda iné technológie, ktoré sú oveľa lacnejšie a účinnejšie pre domácnosti, ktoré nemajú veľa zdrojov. A nezabúdajme, že technológia má aj ekologický dopad, takže toto všetko treba brať do úvahy, aby sme boli schopní urobiť globálnu reformu a aby sme brali do úvahy životný cyklus všetkých technológií. Nesmieme zabúdať ani na družstva e, obytné alebo družstva, e, ktoré združujú obyvateľov, ktoré tiež môžu vplývať na to, akým spôsobom sa produkuje a spotrebováva energia v budovách. To sú body, ktoré, body, ktoré by sme my ako zelení chceli v tomto texte a v tejto reforme presadiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. A teraz GUE NGL má dve minúty dostáva slovo pán Silikiotis. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené poslanky, nevážení poslanci, energetická účinnosť budov je veľmi dôležitá téma a naozaj môže byť veľkým prínosom aj pre spoločnosť, ak sa tomu prístupí správne, jednotným akčným a implementačným plánom. Čiže o čo ide? Ide hlavne o budovy, a ciele energetickej účinnosti v tejto oblasti. Týka sa to aj verejného zdravia ľudí, ktorí žijú v budovách, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé. A tiež energetická chudoba, to je súvisiaca téma a s tou sa pasujeme. A aby sme naozaj zakročili s energetickou chudobou, potrebujeme opatrenia sociálnej politiky, tak aby naozaj všetci mohli mať prístup dostupnej energii. Samozrejme, že energetická účinnosť budov sa dá zvýšiť, čo zniží náklady na energiu pre všetkých. No a to samozrejme pomôže aj tým, ktorí sú vystavení energetickej chudobe, rodinám, jednotlivcom a tak ďalej. Čiže to, čo navrhuje komisia, teda 6 finančných plánov pre jednotlivé kategórie, to vítame. A je dôležité, aby aj verejný sektor bol zapojený, aby to malo ten potrebný pákový efekt. A nie je tu absolútne žiadna záruka. Tie investície sa skrátka potrebujú dostať tam, kde sú potrebné. Čiže to, ako sa bude aj ten výber a tak ďalej. Žiadna záruka tam teda zatiaľ poskytnutá nie je. A ak naozaj chceme byť prínosní pre celú spoločnosť, je potrebné, aby sa riešila otázka financovania, je potrebné zohľadniť, e, e, ktoré skupiny obyvateľstva e, sú, teda majú nárok to financovanie a týka sa to aj malých a stredných podnikov. A teraz pán Tamburáno za EFDD. Ďakujem. Veľmi podporujeme tento návrh, hlavne pokiaľ ide o otázku inovácií a obnovy budov, energetická rekonštrukcia, to sú veci, ktoré najlepšie e, vyriešia ciele energetickej účinnosti v prípade pomalej rekonštrukcie budov venovať sa príliš novej výstavbe neprinesie dostatočné výsledky, pokiaľ ide o podnet k energetickej mobilite sme za to asi 30 elektrických vozidiel. Tento podiel my sme si nepostačujúci a myslím si, že by to malo ísť ďalej. Teraz príde na trh nové elektrické auto, ktoré bude stať 30 tisíc eur, takže treba urobiť aj ďalšie kroky vpred, aby sme sa prepracovali eh, k elektrickým eh, automobilom. Podporujeme energetické označovanie budov na základe ich účinnosti a Martnes súhlasíme s tým, aby e, sa vydávali certifikáty energetickej účinnosti. Dúfame, že všetky tieto opatrenia prinesú energetické úspory, ktoré budú výrazné a hmatateľné pre všetkých. V tomto energetickom e, balíčku by sme nemali strácať e, zo celý kontext a myslieť dlhodobo na energetickú účinnosť budov a vychádzajúc z národných energetických plánov. podpora domácej produkcie energie a snažiť sa zabrániť pôsobeniu monopolov e, v, tejto oblasti. To by mali byť tiež postupy, ktoré by sme mali sledovať. Ďakujeme pekne. Ešte máme 12 prihlásených do rozpravy. Každý dostane minútu ako prvá pani Griffin. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj je to téma mimoriadne dôležitá, pretože energetická účinnosť je veľmi podstatná. Je tu veľký rozdiel medzi tým rozmerom tejto úlohy, keďže máme veľa budov a veľmi obmedzenou revíznou možnosťou, pokiaľ ide o energetickú výkonnosť budov, teda to, čo navrhuje komisia. Zameriava sa to na inteligentné budovy, čiže spotrebu energie a jej kontrolu. Toto sú ústavy, ktoré sú veľmi dôležité a podporujem ich, ale Myslím si, že by sme mali byť ambiciozní, aj pokiaľ ide o renovácie budov kde žijú ľudia, ktorí sú v energetickej chudobe a teda, kde tá energetická účinnosť nie je až taká vysoká. Čiže mali by sme tam zakomponovať špecifický cieľ, aby sa zlepšila energetická účinnosť sociálnych budov sociálneho bývania pre tie najodkazanejšie skupiny. Čiže musíme zlepšiť eh, život eh, občanov lokálnych komunít, eh, prispieť k otázkému rozvoju na lokálnej úrovni. No a 3 milióny budov je možné renovovať 7 miliónov ľudí by sa takýmto spôsobom vymanilo z energetickej chudoby. Ďakujem teraz pani Van Brempt. Ďakujem pekne. Ja mám také politické poznámky Detaily snad ešte bude možné prebrať neskôr. Ako spomínal spravodajca v úvode, má pravdu, chcem to len zdôrazniť, toto je nielen téma veľmi dôležitá, ale je to téma, ktorá je nielen Českej únie, ale je súčasťou našich záväzkov eh, v súvislosti s Parížskou dohodou. A toto je veľmi dôležité, preto to zdôrazňujem, lebo nemôžeme si vybrať len jednu vec, nie je potrebné vnímať to ako jeden veľký globálny záväzok, ETS, čistá energia, doprava a tak ďalej, to všetko v jednom balíku. Takže naozaj je dôležité, aby sme úzko spolupracovali v našom výbore, aby sme to naozaj e, takto celostne vnímali a nevyberali si jedno či druhé. Niektorí z zdôraznili aj to, že musíme vnímať nielen tie priame prínosy, ale aj tie nepriame. Veď nejaká účinnosť, ak sa podarí, môže vytvoriť pracovné miesta, môže zakročiť proti medickej chudobe a tak ďalej. Čiže sú to špecifické a ambiciózne záväzky tejto súvislosti musíme prijať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pán Kelly. Ďakujem pekne. Ja sa veľmi teším, že pán Bencen je tu spravodajcom pretože on je veľkou autoritou v tejto oblasti a tiež je aj dobrým vzorom, pretože on sám renovoval svoj dom a teraz odpovedá najvyšším štandardom energetickej účinnosti. Je tu jedna vec, ktorá tu ešte neodznela, a to je vzdelávanie. Ja som z Írska. Mali sme uh, tam uh, nehnuteľnostnú bublinu, Mali sme veľa nekvalitných domov, ktoré sa postavili a nechcem, aby sa to zopakovalo. Čiže ak chceme energeticky účinné domy, tak musíme zabezpečiť, aby sme mali kvalifikovanú pracovnú silu pracujúcu v stavebníctve. To sú elektrikári, inštalatéri, samotní murári a tak ďalej. E, čiže je dôležité, aby sme spolupracovali s odborníkmi, pokiaľ o tieto inteligentné e, iniciatívy e, bez takéhoto niečoho nám nebudú na nič. Čiže naozaj tí, ktorí budú túto prácu v vykonávať, musia byť naozaj náležite vyškolení. Ďakujem. A teraz pán Poch. Ďakujem pekne, pán predseda, pán spravodajca. Vidíme, že celý tento zimný balík je komplikovaný, vyjednávania budú komplikované, aj včerajšia rada túto tému je toho dobrým dôkazom. Všeobecne členské krajiny tie návrhy zdôrazňujú, ale bude ťažké zvládnuť nielen tie veľké témy, ale aj jednotlivé detaily. No a keby vznikol nejak, nejaký spor s radou, tak to celé natiahne a potom implementácia v to bude tiež oddialená. Pokiaľ ide o smernicu o energetickej účinnosti budov, tam tie zmeny nie sú až také výrazné, povedané súčasným, súčasným textom, ale sú tu určité problémy. Napríklad chyba definícia budov s takmer nulovou spotrebou, teda parametre týchto budov nie sú stanovené, majú to robiť členské štáty a to podľa mňa nie je vhodné, a ja si myslím, že by e, mali takéto požiadavky vystavené na európskej úrovni. Potom v tomto novom texte je pôvodný článok 4 smernice účinnosti, to ja osobne vítam, lebo to umožňuje lepšie riešiť otázku energetickej chudoby alebo financovanie renovácií, ale bolo by logické do smernice zapracovať aj článok 5 EED, aby sa to týkalo nielen vládnych budov, ale aj všetkých budov vo verejnom vlastníctve. Ďakujem. Thank you. Mr. Kuliček. Ďakujem teraz, pán Kuliček. Ďakujem pekne. Ja nadviažem na kolegu Pocheho. Verejné budovy, sociálne bývanie by tiež mali byť objektom špeciálneho záujmu, pokiaľ ide o izolácie. Upozorňujem na to, že to nie je iba izolácia budov, ale dokonca aj tienenie, pretože hlavne v južných krajinách je dôležité, aby sme ušetrili energiu tak, že tie budovy budeme schopní racionálne zatieniť. Ďalej vetranie. Izolované budovy. V ich prípade musí byť vetranie dostatočné, to je zásadné, pretože inak tá mikroklíma je škodlivá pre obyvateľov. Čiže izolované, nevetrané budovy, veľký problém pre obyvateľov. A potom hodnotenie. Všetky opatrenia musia byť nastavené tak, aby sa budovy dali racionálne izolovať z európskych peňazí. A ešte ďalšia vec, energetická chudoba. Tu je potrebné riešiť, takže sa minimálny prísun energie. Komplexný prístup, áno, nevyhnutný, ale tu je to často v rozpore s pamätkou ochranou budov. A ešte e-mobilita, tá závisí od toho, aby sme mali rovnaké zásuvky pre všetky energetické spotrebiče a aby to bola kapacitná rozvaha. Lebo napríklad dobitie elektromobilu teraz je nemožné na zariadeniach, ktoré už teda existujú. Ďakujem pekne. Thomas, yes. Ďakujem, teraz pán Turmes. Nie, prepačte. Áno, naozaj, pán, pán Turmes. Ďakujem pekne. Ďakujem aj Bentovi za dobrú prvotnú prácu. Dlhodobé plánovanie je veľmi dôležité a je tam také premostenie medzi toto legislatívou o verejnej správe, o governance. Naozaj potrebujeme text, ktorý zapracuje aj napríklad sociálne bývanie a tak ďalej z tohto dlhodobého hľadiska. A keď sa pozrite na to, čo sa v zime udialo v mnohých krajinách, smog, naozaj extrémne znečistenie, krajiny, eh, kde sa vykuruje uhlím, eh, v domoch, ktoré nie sú izolované, eh, čiže znečistenie vzduchu je tam obrovské, čiže potom naozaj koherentnú stratégiu, aby sme zapracovali aj toto. A ešte jedna vec, Bent, a ja neviem, či tam nejaké riešenie je alebo nie. Ceny ropy a plynu sú relatívne nízke a odborníci aj predpokladajú, že ostanú nízke vzhľadom na opatrenia energetickej účinnosti. Čiže ako vychádzať z využívania iba súkromných e, investícií v takomto v takýchto podmienkach. Áno, naozaj, 2050 e, je cieľový rok, nula emisí CO2 e, v sektore bývania. Čo potrebujeme aj verejné peniaze, aby naozaj boli takou pakou pre získanie tých súkromných. Čiže Súčasťou našej práce musí byť aj detaľnejšie posúdenie toho, ako čo najlepšie využiť verejné prostriedky. Keďže ropa a plyn sú nízke, čiže aj ceny CO2 sú nízke, tak naozaj tie stimuly pre e, verejný, pardon, pre súkromný sektor nie sú veľmi vysoké, pokiaľ ide o renovácie a tak ďalej, iba teraz zo súkromných peňazí. Čiže toto je realita, ktorú musíme mať na zreteli. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz pán Blanko López. Ďakujem pekne, pán predseda. Energetická účinnosť budov je rozhodujúca pre stratégiu zníženia spotreby uhlíka. A to, e, e, keď spotrebujeme veľa energie, tak je tam stále potenciál úspor. 75 našich budov nie sú energeticky účinné a teda máme problém s rekonštrukciou existujúcich budov a tu sa majú aplikovať zlaté pravidlá energetických úspor. Podpora rekonštrukcií umožní občanom spotrebovať menej energie, budú mať viacej komfortu a zároveň to vytvorí nové pracovné miesta. Zároveň je to príležitosť na boj proti energetickej chudobe, ktorou trpia 23 miliónov rodín v Európe. Je potrebné podporovať šírenie dobrých informácií, vylepšiť systém energetických certifikátov, aby to bolo aj rentabilné a aby sme pritiahli, pritiahli investície e, do rekonštrukcie. A to je preto dôležité, aby sme pracovali týmto smerom. Spiraki. Teraz pán Spiraky, pani, pardon, nech sa páči, máte slova. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa teším, že spravodajcom je pán Bencen, pretože naozaj jeho dom je vzorom. Ale prosím, vnímajme aj iné typy domov, veľké budovy, kde žije viacero domácností a tam eh, naozaj to zvolenie energiou nie je bohvie aké. Aj v Tesalonikách, v solúne máme veľkú energetickú chudobu, 14 rodín s problémami nemá vôbec prístup k energii, čiže toto je veľmi, veľmi dôležitá téma v tejto súvislosti. Takže nezabudeme na energetickú chudobu, lebo v solúne, ako som vravela, je to dôležitý problém a navrhujem určitú technickú platformu, takú, kde by boli peniaze e, z programu EFC a z iných zdrojov, napríklad zo súkromnej sféry. A potom informovanosť. Informovanosť chudobných, pokiaľ ide o možné prínosy, aby naozaj mohli lepšie žiť. Ďakujem pekne. A teraz pán Sanovato. Sí, grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Nebudem opakovať veci, ktoré tu už boli povedané. Zdá sa mi, že menej slubný prvok návrhu je len uh, obyčajné obyčajná revízia alebo prepojenie alebo prepracovanie, pretavenie smernice toto by nemalo spochybňovať samotné ciele energetickej účinnosti, ako hovorí článok 7 smernice o energetickej účinnosti, ale tu sa obmedzuje len na predlženie. Ja si kladiem otázku, či vzhľadom na názory v EP, či by sme nemali byť ambioznejší, revidovať ciele smerom na, nahor, úspory e, v energii pri finálnych výrobkoch. To už je zachytené v legislatíve. Potom e, máme ďalšie e, problémy s budovami verejnej správy. A otázka je, či tieto splňajú legislatívu. Nielen z hľadiska energetickej účinnosti, strategický smer, ktorý by sme e, nemali e, stratiť z nášho zreteľa. Teraz pán Karinš. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. Zaujímavá diskusia. Ja by som sa chcel vidieť k jednej praktickej veci. Áno, je zjavné, že budovy majú obrovský potenciál na zvýšenie efektívnosti, ak to môžeme znišiť našu závislosť od, od dovozov energie, zlepšiť životné prostredie a tak ďalej. Ale je to otázka ako nakladov, tak aj kvalifikácie. Uvediem príklad z pobaltských krajín. Ale netýka sa to iba našej zóny, ale celý východ Európy. E, niekdejší sovietský blok. E, tam máme naozaj mnoho budov zo 70. 80. rokov, a tie nemajú dobré vlastnosti, pokiaľ energetickú účinnosť. Tej to nikoho nezaujímalo. No a aby sme ich mohli zrenovovať, ale aj nové budovy, sa to týka, tak je tu problém s kvalifikovaným personálom. Problém jeden, tým je to, že zaizolovať budovu, často si postavujú, no len tam dáme izoláciu, ale potom je problém s tým, že e, necirkuluje vzduch, ak nemáme ventiláciu, tak skôr poškodíme tej budove, ak ju zaizolujeme a zhoršíme e, tam životné podmienky. No ale potom, keď sa robí ventilácia, tak je to veľmi drahé. A toto nie sú u nás sociálne budovy, kúpili si to ľudia, bolo to sprivatizované a to je často ten najchudobnejší sektor, eh, sektor spoločnosti. Tí bohatí, tí sa presťahovali, majú mm, niekde malé domy alebo eh, byty eh, v iných budovách. Čiže naozaj to sú byty v súkromných rukách a to bývanie naozaj je nekvalitné. Čiže potrebujeme peniaze, ale kto to má zafinancovať? Nechcem, aby sa zvyšilo ich nájomné. Ak to nájomné bude niekde zafixované, tak kto to bude? Kto to bude potom renovať? tunelovať. Takže to sú veci, ktoré musíme zohľadniť a nájsť na ne odpovede. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ja som tiež na zozname rečníkov a chcel by som zareagovať na pána Kellyho. Pán eh, Bencen vraj má vynikajúci dom, ktorý by mohol byť príkladom. A chcem vám len pripomenúť, že spravodajca a tými spravodajcovia teda im chcem povedať, že v celé 28. je najväčším vlastníkom budov vláda. A vláde predsa nič nebráni, aby išla príkladom vo vlastných budovách. No a keď pán Karinž hovorí o tých budovách, ktoré sú naozaj v katastrofálnom stave, často sú to vládne budovy. Čiže tá vláda, ktorá vydáva pravidlá, zákony a tak ďalej a týmto reguluje súkromný sektor, ale sama táto vláda nič nerobí, nerobí veci, by robiť malá. Čiže ja odporúčam spravodajcovi, aby uznal tú skutočnosť, že najväčším vlastníkom budov v EÚ je štát a to s veľkým odstupom. Ďakujem pekne. A teraz pán Gierev, nech sa páči. Ďakujem bardzo. E, mówiąc o... E, Ďakujem pekne. Keď vychádzame e, z otázky energetickej účinnosti, musíme si uvedomiť, že je to lokálny problém, pretože teplo nie je možné transportovať na diálku a Európa je z klimatického dôvodu alebo z klimatických dôvodov veľmi uh, odlišná. Na severe Európy je potrebné 200 kWh na meter štvorcový kúrenia na juhu e, stačí 30 kWh, teda oveľa menej. A teda by bolo chybou hľadať len jediné riešenia pre celú Európu alebo jediný mechanizmus. To je prvý bod. A druhý, tiež si myslím, že Architekti a urbanisti by mali zasiahnuť v mnohých krajinách. Oni by eh, mali odpovedať na túto výzvu. Cieľom je maximálne využiť klimatické podmienky a špecifické podmienky každej krajiny. Toto je najlepší spôsob, ako dosiahnuť výsledky a to aj čo najrychlejšie. Ďalší rečník. Všetci tu hovoríme o tom, aké je dôležité šetriť energiou, aby ľudia netrpeli energetickou chudobou, ale ako to dosiahnuť? Ak budeme stále stanovovať vyššie pravidlá pre energetickú účinnosť, tak to bude znamenať, že nové budovy budú drahšie a drahšie. A k čomu to povedie? Povedie to k tomu, že sa budú zvyšovať nájmy a veľa ľudí si to jednoducho nebude môcť ani len dovoliť. Alebo ak to nikto nebude platiť, tak tie budovy sa jednoducho nebudú stavať, veď kto by si to potom kupoval. A to už sa deje aj dnes, tak sa musíme zamyslieť nad tým, či nedosiahneme opak toho, čoho chceme dosiahnuť. Pretože ak zvyšujeme náklady, tak sa nám môže stať, že normálni ľudia si takéto budovy jednoducho vôbec nebudú môcť dovoliť. Máme dobré zámery, ale možno na to nejdeme úplne najlepšie. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pekne o obligativitate pentru coerența politicilor desfășurate pe fonduri europene. Treba urobiť všetko preto, aby sa zaviedol záväzný, e, záväznosť európskych politík, pretože vo východných krajinách sú činžiaky, kde je 50 až 100 pýtov a na to, aby sa to obnovilo, treba využiť fondy, pokiaľ ide o energetickú účinnosť budov, je to pod záštitou regionálnych finančných prostriedkov, napríklad DG Regio, ale to neumožňuje financovať iniciatívy miestnych samozpráv, že by tie peniaze takýchto súkromných ľudí boli vlastne pokryté zo strany miestnych samozpráv. Trv, trvajú na tom, aby tu boli konkrétne zmluvy s jednotlivými majiteľmi bytov a ak je niekto proti takémuto plánu, tak jednoducho sa nedá pohnúť v oblasti zlepšovania tej energetickej účinnosti bytov. Takže tieto iniciatívy sú niekedy vlastne zmarené byrokratickými rozhodnutiami, ktoré sú zle interpretované. Takže to, že sa peniaze nevynakladajú a nečerpajú, vedie k tomu, že nemáme budovy, ktoré by boli energeticky účinné. Ďakujem. Ešte niekto iný by sa chcel vyjadriť v tejto rozprave. Ak to tak nie, tak by som chcel poďakovať a ďakujem za nemeckú disciplínu a požiadal by som pána Vocna z DG eh, eh, z komisie, aby sa vyjadril. Áno, ďakujem pán predseda. Je to veľmi zaujímavá diskusia a ja mám len možno niekoľko pripomienok. My si od pána Bensna Rada vypočujeme tie nápady, ako môže komisia pristúpiť k tejto legislatíve. Zaoberáme sa tým a zistili sme niekoľko prvkov, e, ktoré môžeme vylepšiť, ale zaznamenali sme problémy s elektrickou mobilitou. Tam nesmie byť žiadne riziko, ale k tomu, čo povedal pán Kelly, áno. Ale aj v rámci stratégie 2020 máme e, určité ciele, ktoré musíme splniť. My si želáme, aby všetky návrhy, ktoré tu padli, boli uvedené do praxe. Primárne by to malo byť v legislatíve, ale mali by byť, malo by to byť zároveň podporené konkrétnymi krokmi. Teraz tá elektromobilita my sme tie náklady odhadli na stovky miliónov, ale zároveň je tu ten problém e, toho vajca a sliepky v rámci mobility. Ak tu nebude žiadna intervencia, tak sa nikam nedostaneme. Napríklad v prípade nabíjacích staníc a tak ďalej. A ako toto dosiahnuť alebo zmeniť, aby sme tu mali cieľ, ktorý budeme zdieľať všetci Pán Petersen, áno, my si želáme mať tie jednotné miesta, aj to je časť, ktorú riešime v rámci Horizontu 2020. Pozeráme sa na to na, na národnej úrovni prostredníctvom tých platformiem, inteligentné budovy, inteligentné financovanie a potom je tu aj otázka súkromného kapitálu, ako tak dohromady a tu si želáme zdieľať názory so všetkými členskými štátmi a tiež sa tým budeme zaoberať po tom, čo povedal kolega Marčilesi. Samozrejme, musíme sa na, pozerať na širší kontext. Sú určité ukazovatele, ktoré na to poukazujú, či budova nemá ani len možnosť sa prepojiť so širším systémom napríklad zapojenie do elektrickej siete a prepojenie a podobne. A tu by bolo asi možno potrebné tie ukazovatele nastaviť trochu vyššie. My nie sme posadnutí nie len high-tech riešeniami, máme aj budovy, ktoré môžu mať vodné nádrže a môžu byť vykurované iným spôsobom, takže sa nezaoberáme len tými vysokoefektívnymi high-tech riešeniami. Pán Silikiotis. A otázka energetickej chudoby, áno. Mnohí sa už o tom vyjadrili a naša analýza je tá len, že keď budeme postupovať takýmto spôsobom, tak to bude prínosné pre ľudí s najnižšími príjmami, keď napríklad prenajímate nemovitosť, tak musíte splňať isté energetické kritéria, tak to má určite pozitívne dopady. Keď sa budova renovuje, tak sa musia vylepšovať aj tie energetické ukazovatele a ľudia, ktorí to robia a, a teda ľudia, ktorí potom budú prenajímať, tak to bude pre nich pozitívne. Takýmto spôsobom už 3 milióny domácností sa dostali z toho problému energetickej chudoby. My si samozrejme želáme, aby bolo týchto e, domácností viac, ale aj už toto je krok vpred a pán Tamburánu rovnako ako ďalší, áno. Trhové prepojenie a zámery vlády, obnoviteľné zdroje energie, tu sa tiež snažíme využívať iné oblasti legislatívy, napríklad obnoviteľné zdroje, spolu s obnovou budov a to zrejme bude zaujímať pána Blanka Lópeza. Potom sú tu aj dlhodobé plány a to prepojenie na dlhodobé vládne zámery. Pretože keď si ministerstva pripravujú svoje dlhodobé energetické plány, tak potrebujú vedieť, aké budovy majú k dispozícii a čo vlastne môžu v rámci týchto plánov očakávať. Súhlasíme s tým, čo tu padlo v súvislosti s parížskými záväzkami a k tomu, ako EÚ k tomu môže prispieť a čo všetko môžeme urobiť my pre túto situáciu v roku 2030. Ešte jedna oblasť na to, čo povedal pán Pocheros, šíriť oblasť pôsobnosti My sme nenavrhovali nulové energetické budovy, preto tam nenavrhujeme ani ten presun e, smernice z článku 5. V prípade budov centrálnych vlád zatiaľ sme len v tej úvodnej fáze a neželáme si to rozširovať na väčšie množstvo verejných budov. Rizikom by bolo otvárať ďalšie ustanovenia, aby to vôbec bolo možné. Potrebujeme aj rovnováhu v rokovaniach z radová z dlhodobého hľadiska, aby sa to mohlo skomplikovať, pretože to síce bude výborná legislatíva, ale rozšíri to ten rámec spôsobnosti. A preto by sme to chceli zachovať tak, ako to je. Verejné prostriedky, pán Turmes, áno, dá sa to robiť z verejných prostriedkov, ale aj bez nich. A to tak, že napríklad vylepšíte rámec. A pokiaľ ide o prekážky, proti tomu, aby sa tam dostali verejné prostriedky, áno, je to možné. Môžete vytvoriť nejaký súbor údajov. Napríklad začne tým, že keď vymeníte okná, aký to bude mať dopad môžete prísť s týmto projektom do rôznych bank či podobných finančných inštitúcií. to, čo povedali pani Karinš, Niky tie panelové domy v súkromnom vlastníctve, áno, to je veľký problém. Súvisí to so zmluvnými vzťahmi a s tým, aké následky má rekonštrukcia, ale sú tu aj pozitívne príklady z Pobaltia, kde sú mnohé kvalitné príklady toho, ako našli možnosť financovania na Litve máme kvalitné príklady e, vylepšenia energetickej účinnosti verejných budov. A k tomu, čo povedal pán Royal, my sme sa dohodli, že treba venovať pozornosť nákladom. V prípade nových budov sa zaznamenal veľký pokrok v konvergencii nákladov na najviac energeticky účinné budovy. A myslím, že už sa dostávame do situácie, keď je to v rovnováhe, pokiaľ ide o to, koľko sa vložilo a získalo. Mohol by som o tom hovoriť veľmi veľa, ale e, skončil by som tu. Ďakujem, hovorí pán predseda. Mm, to je neuveriteľné, vy ste mm, zareagovali takmer na všetkých rečníkov. Tak ešte dám slovo spravodajcovi, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým tieňovým ako aj kolegom, ktorí sa zúčastnili diskusie a prejavili záujem o túto tému. Ja by som sa rád sústredil na isté veci, keďže sa ročne stavia malé percento nových budov, tak sa naozaj treba sústrediť na tie existujúce a na ich rekonštrukciu. Viacerí spomenuli energetickú chudobu a potrebu rekonštrukcie verejných budov a sociálneho bývania. Mnohé naše obce, regióny majú neefektívne budovy, ktoré je tiež potrebné renovovať. Je dobre, že máme IBFC, možnosti čerpať štrukturálne fondy, ale zároveň potrebujeme sprístupniť súkromné financovanie. Tu ide naozaj o to, aby sme v tejto oblasti urobili krok vpred. A nie sme v tom sami. Otázka správy a riadenia. Ďakujem aj pánovi Hacnovi a jeho týmu za veľmi dobrú spoluprácu a teším sa na ďalšie rokovania. Ďakujem, hovorí pán predseda. A dostávame sa teraz k bodu 11 programu. Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Upozorňujem, že máme hodinu na prezentáciu hlavného a tieňových spravodajcov a na samotnú rozpravu, tak najprv pán Blanko López, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Návrh komisie nám dáva príležitosť venovať sa adaptácii sa v zmenách energetike od poslednej zmene v legislatíve Regulačný rámec musí zaznamenať všetky zmeny. Musíme vyslať signál, že EÚ sa angažuje v boji proti klimatickým zmenám, pretože to bude aj hlavný nástroj na splnenie medzinárodných záväzkov. Tiež je dôležitý rozvoj trhu obnoviteľných zdrojov. To je vynikajúca príležitosť pre naše firmy a na vytváranie pracovných miest a na to to nesmieme premeškať. Musíme využiť našu kľúčovú úlohu v pinierskom rozvoji týchto technológií. Využívať technológie, priemyselnú štruktúru a kvalifikovanú pracovnú silu v Európe. A po tretie, znižovanie cien špičkových obnoviteľných technológií nám umožňuje to že už sa nemusíme obávať o ekonomickú udržateľnosť. Je to zároveň vynikajúca príležitosť, aby sme mali lacnú energiu, ktorá nám umožní zvýšiť našu energetickú nezávislosť a mať priemysel, ktorý bude viacej konkurencie schopný. Návrh má správne usmernenia, ale máme pocit, že nie je postačujúci tento text v zmysle cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. Zodpovednosťou EP je do roku 2030 stanoviť koherentné ciele a uvažovať aj s tými dohodnutými na rok 2050. 27 teda tento podiel obnoviteľných energií by sme mali dosiahnuť. Ak chceme dosiahnuť dekarbonizáciu našej ekonomiky v roku 2050, ak do roku 2030 splníme ten podiel 27 Tých 27 sa pravdepodobne dosiahne bez väčšieho dodatočného úsilia, takže sa musíme dohodnúť, aby sme tento cieľ navýšili, aby e, pomohol dosiahnuť cieľ 2050. Nový cieľ, ktorý si stanovíme, sa musí stať záväzným na národnej úrovni, pretože by to bolo protirečivé e, našim cieľom schopnou energetikou a energetickým trhom. Tento balíček má vytvoriť základy pre lepší energetický dizajn a lepšie využívanie obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe smernici je tiež zákaz retroaktívnych opatrení, ktoré by mali negatívny vplyv na už realizované projekty. Je to dôležitý bod, ale treba ho posilniť, aby Európa bola chápaná ako právne bezpečný priestor, aby sme umožnili prílev významných informácií, ktoré nám umožnia tú energetickú mobilizáciu. Rovnako eh, spotrebiteľ musí byť v centre eh, tých rozhodnutí. Spotrebitelia sú kľúčovou eh, časťou či článkom celého tohto procesu. Možnosť porovnávať ceny, možnosť produkovať a vyrábať energiu spotrebiteľmi. Aby títo sa stali aktívnymi aktérmi energetického trhu, treba podporovať inteligentné mesta, kde sa bude uvažovať o samoprodukcii energií. A toto celé spravované inteligentnými sieťami, táto smernica musí celý tento proces uľahčiť a ktorý e, má definovať energetický sektor budúcnosti. Aby sme boli koherentný, text musí oslobodiť cestu od umelých prekážok. Ďalší dôležitý prvok. Zavedenie obnoviteľných energií v doprave. 35 emisí CO2 v EÚ pochádza z dopravy. Len ťažko dosiahneme našu dekarbonizáciu, ak rozhodne nepodporíme opatrenia špecificky v doprave. Máme záväzok z oči voči našim občanom, kvalite ich života, a ekonomického rastu. Musíme vytvoriť jasnú, adekvátnu reguláciu, ktorá ide v smere dekarbonizácie, ak to urobíme správne. Budeme mať k dispozícii čisté, lacnejšie energie a navyše energie, ktoré budú vytvárať pracovné miesta. Takže stojí pred nami veľká výzva a to je zároveň aj jedna obrovská príležitosť. Ďakujem. Ešte spravodajca tieňový pán Kelly. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem privítať návrh komisie, pokiaľ ide o, o prepracovanie tejto smernice, pretože sú tam obsiahnuté pozitívne prvky. Nebudem hovoriť o detailoch, Chcem predložiť tie úvodné myšlienky a návrhy po prečítaní si tejto, tohto návrhu. Ako bolo práve povedané, pokiaľ ide o ciele, je tu takisto otázka, ktorá sa týka tých 27% toho cieľa. Ak sa pozrieme na toto, tak poprvé nesmieme zabúdať na to, že parlament už viackrát podporil návrh 30%. Budú tu členovia, ktorí hovoria, že 35 je príliš vysoko, sú tu také názory, že 30 je príliš nízke. Avšak väčšina chce ten vyšší cieľ v minulosti a si myslím, že preto sme povinní preskúmať to a nájsť najefektívnejší cieľ. Takisto treba spomenúť, že tu bude potreba preskúmať aj štúdie komisie a tie modely, ktoré vlastne podporujú ten cieľ 27%. Zdá sa mi, že náklady niektorých obnovateľov, ako napríklad fotovoltaika a vietor a veterné elektrárne ako keby zaostali za týmito číslami. Musíme to preskúmať, aby to bolo skutočne konzistentné s realitou. Je to kľúčové na to, aby sme nevyslali aby sme nevyslali negatívny signál, pokiaľ je dodávateľský reťazec. Takisto nesmieme zabúdať na to, že business as usual viedol k tomu, že obnoviteľné zdroje by mali do roku 2030 zabezpečiť 24 Myslím, že 27 by bolo neambicio, neambiciozne, ak by skutočne tá realita bola tak, ako som povedal. Pokiaľ ide o spotrebu, treba sa pozrieť na spotrebiteľov, a ktorí poberajú obnoviteľnú energiu. To je takisto pozitívne treba navýšiť príjmanie obnoviteľnej energie, predovšetkým v budeckých oblastiach. Potrebujeme dávať pozor a zohľadiť niektoré aspekty, aby sme zabezpečili férový energetický systém v e, vidieckých priestoroch, pretože to musí dať pokrytiu nákladov, ktoré idú napríklad do distribučných sietí, napríklad operačné prevádzkové náklady a takisto aj náklady, ktoré sa týkajú kapacity standby. by tieto náklady nemôžu byť zasa prerozdelené pre všetkých spotrebiteľov, pretože iba malé množstvo spotrebiteľov by malo výhody z toho. Treba nájsť vyváženosť. Pokiaľ ide o vykurovanie, a tu takisto sa mi páči, a chladenie, klimatizáciu, tu sa mi páči ten návrh. Treba povedať, že to je niečo, kde takisto musíme hovoriť a preskúmať konkrétne detaily, pokiaľ ide o nezávislé zvyšovanie z každého roka 1%. To možno nereflektuje ten rýchly pokrok, ktorý sa v tejto oblasti zaznamenáva a vyslalo by to negatívny signál do pre investorov. A na záver treba povedať, že musíme takisto preskúmať tú celú otázku biopalív, ak sa nám to, v minulosti sa nám to nepodarilo, nemôžeme to urobiť zle druhýkrát, takže treba o tom hovoriť. Nechcem hovoriť dlhšie, ďakujem pekne. The floor to the, uh... Ďakujem a teraz zostane slovo za EKR pán Hanzula. 7% share of the renewable energy in the union's gross energy consumption. Whether this will... Otázka, či ten cieľ bude 27%, alebo či to navýšenie e, bude vyššie, to je ešte predmetom diskusie. Pokiaľ ide o prispievanie členského štátu, e, tieto si vlastne, to sa musí určiť pre jednotlivé štáty. Zdá sa, že zatiaľ ešte nie sú stanovené nejaké sektorové ciele. Takisto tu máme aj ďalšie kvóty. Ten najkontroverznejší bod je ten strop. Ten návrh predstavuje navýšenie, zníženie od 7 na 3,8 v doprave, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie a má to konkrétny dosah aj na využívanie pôdy, o tom viete. Treba sa pozrieť aj na to, že vlastne nové modely firiem prispievajú k tomu, aby sa rozvíjala infraštruktúra biopalív aj v Európe a to udržateľného charakteru, pretože otázka teda je, do akej miery európsky výrobcovia budú takýmto stropom postihnutí. Takisto sú tu nejaké vedecké obavy, ktoré sa týkajú vystopovateľného negatívneho dopadu na využívanie pôdy v niektorých iných regiónoch vzhľadom na navýšenú spotrebu biopaly v Európskej únii. Spravodajca pán Blanko Lobes naznačil, že by e, navrhol návrh zvýšenia z tých 27% na 30% vzhľadom na predchádzajúce rozhodnutie Európskeho parlamentu a takisto signalizoval, že podporí tie stropy týkajúce sa konvenčných biopalív. Ja by som chcel povedať, že som otvorený pre akékoľvek vstupy a zatiaľ sme ešte neuzatvorili túto otázku, ale chcem celkom jasne povedať, že nebudem podporovať kompromisy týkajúce sa princípu subsidiarity, aby si členské štáty rozhodovali sami o energetickom mixe. Teraz pán Federer dostane slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Uh, on the target, uh, I do agree that... Pokiaľ ide o ciele, súhlasím s tým, že tu je priestor na zlepšenie, tak ako to povedal aj spravodajca a naznačil to. A ja vlastne za našu politickú skupinu sme otvorení. Bolo by dobré, ak by výbor ITRE pripravil ďalšiu štúdiu, ktorá by sa venovala základnému výskumu, ako to naznačila už aj komisia, ale myslím si, že tie údaje, ktoré komisia využíva, sú ešte z roku 2012 ak som správne informovaný, to znamená, že aj pokiaľ ide o tú cenotvorbu a ten rozdiel medzi rokom 2017 a 2012, ten vývin cien ešte nebol zohľadený a je to skutočne veľký posun, pokiaľ ide o náklady pre investície do obnoviteľných zdrojov. To znamená, že pravdepodobne je priestor pre vyššie ciele s takými istými nákladmi. To znamená, ak správne budeme postupovať, tak to budeme mať, viac získame za tie isté peniaze. Podporujem kolegov, ktorí to podporujú. Pokiaľ ide o klimatizáciu a vykurovanie, tak tu je takisto otázka, ktorú nastolili viaceré členské štáty, ktoré už majú veľký podiel obnoviteľných zdrojov v tejto oblasti. Ak si stanovíme celkové paušálne ciele, že by sme všetkým nakázali, že si musia zvýšiť tie stropy niektoré štáty by mohli mať veľké problémy. A pokiaľ ide o biopalivá, súhlasím s tým, čo hovoríte sa za EKR. E, musíme robiť všetko preto, aby sme, sa poz... aby sme docielili znižovanie e, plynu a pokiaľ ide o tie kritéria udržateľnosti, pokiaľ ide o biomasu z lesov, tak je to kompetencia členských štátov, ktoré sa rozhodujú vlastne o energetických mixoch a takisto aj pokiaľ ide o lesohospodárstvo, to treba takisto, aby zostalo členských štátov. Treba si pozrieť aj na to, že sú tu diskusie ohľadne lesohospodárstva ako takého. V niektorých štátoch sú veľké lesy, niekde menšie lesy, niektoré krajiny sú pokryté lesmi viac než 65 a niektoré štáty zasa musia vynakladať veľkú úlohu, aby mali nejaké porovnateľné výsledky v oblasti lesohospodárstva. A ešte ďalšie dva body. Pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, treba povedať, že tie investície a dotácie do tejto oblasti išli smerom nadol. Musíme vyslať jasný signál a urobiť všetko preto, aby sme si uvedomili, že to je dlhodobá politika a ten podiel investícií by mal byť navyšujúci sa. Takže pokiaľ ide mojich kolegov, viete, treba si uvedomiť, musíme si všetci uvedomiť, že mám veľkú zodpovednosť za celý ten zimný balíček a chcel by som apelovať na budúci boj o kompetencie medzi jednotlivými výbormi. Ak my máme sa venovať ETS sektoru, aj nie ITS sektoru, ako aj tomu zimnému balíčku, ako celému balíčku, tak musíme robiť všetko preto, aby sme boli v tej vodcovskej pozícii a musíme sa pozrieť na jednotlivé časti pretože tu budú určité boje, napríklad zemi, pokiaľ ide o kritéria udržateľnosti a myslím, že by sme jednoducho sa mali zastať tej myšlienky, že by mať zdieľané kompetencie, aby sme mali plnú mieru zodpovednosti, pokiaľ ide o výsledok toho zimného balíčka. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Federlej. Teraz pán Turmes. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegovia za to, že sme takmer dosiahli koncenzus ohľadne toho, že tých 27% ten strop je príliš nízky. Prečo? Pretože náklady znížili. Obnoviteľné zdroje boli drahé, ale pozrite sa napríklad na najnovší, najnovšie tendre, pokiaľ ide o offshore e, veterné elektrárne a solárne energie elektrárne, takže tie údaje, z ktorých vychádza komisia, tie sú už zastarané, mali by sme sa snažiť o to, aby komisia aktualizovala tie údaje, z ktorých vychádza, alebo my požiadame o štúdiu a ak my to budeme kombinovať ešte s ďalšími ambíciami, ktoré máme v tejto oblasti, tak možno 33, 33, 35, 35, myslím, že by sme sa mali viac pozrieť na tie čísla, z ktorých vychádzame. A čo je dôležitejšie, je nasledovné. Ja nerozumiem, prečo komisia uvádza, že 50 zelenej elektriny v roku 2030 je maximum, čo dosaňme. A potom komisia uvádza, že ponáhľajme sa smerom do elektromobility, ponáhľajme sa do elektrického vykurovania, ale aký zmysel má podporovať autá, ktoré fungujú na starom systéme, ak máte autá, ktoré fungujú na uh, starých palivách, tak sa nepohneme dopredu. Takže potrebujeme väčší podiel elektriny aj v oblasti dopravy, pretože tu budú veľké výzvy pred nami, pokiaľ ide kombináciu elektromobilita, takisto aj to, pokiaľ ide napríklad o efektívnosť v oblasti hospodárenia budov. Keď budeme mať efektívne hospodárne budovy, tak potom môžeme ísť smerom k elektrickému vykurovaniu. Obnoviteľné zdroje sa týka predovšetkým kapitálových nákladov a jedno z riešení, ktoré potrebujeme nasledovať. Napríklad Polsko malo tender, pokiaľ ide o PV. Viete, že pôda v Polsku je lacnejšia ako v Dánsku tak ten tender v Dánsku je napríklad 90% za megawatt hodinu, tender v Dánsku je zase 55. Ako vysvetlíme, že je tu zhruba tá istá suma približne, my máme lacnejšiu pôdu v Polsku a potom robíte tender, ktorý z 95 v Polsku ide na 55 v Dánsku. Aké je teda tajomstvo za ten kapitálové náklady? Kapitálové náklady sú vyššie v Polsku ako v Dánsku tá istá vedená turbína v Nemecku je lacnejšia ako napríklad v Rumunsku. Treba vyriešiť tieto otázky, pokiaľ ide o kapitálové náklady. A všetci investori vám povedia, že najmenšie riziko, čím je menšie riziko, tým je lacnejší kapitál. A ďalšie problémy, ktoré napríklad máme v tom návrhu komisie, je to, že správa, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, manažment nie, je príliš slabá. A súhlasím s spravodajcom, treba sa vrátiť k tomu, aby sme mali záväzne národné ciele. To je určitá istota aj pre investora. Potom je to ešte ďalší prvok. Mali by sme pomôcť členským štátom, aby mali systémové benefity nákladové, keď napríklad podporujú siete pre obnoviteľné zdroje, aby sme regionálne spolupracovali. A ďalšia vec, ktorá tu chýba, je, a ja to žiadam, napríklad správa Čečíny, pokiaľ ide o nedostatočnú spoluprácu. Prečo komisia nerobí pokrok v tejto oblasti? Prečo nehovorí o, napríklad o systémových benefitoch, pokiaľ ide o pobaltský priestor, pokiaľ ide o južný európsky priestor. Takéto regionálne podpory potrebujeme. Nede tu o nejaké zaťaženie, ide tu o príležitosti, aspoň pokiaľ ide o mňa. Ďakujem pekne, pán Turino, sa teraz pani López Bermecho, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Návrh komisie je tak málo ambiciózny, že spôsobuje, že si kládiem otázku, či e, DG komisie sa koordinujú, pretože návrh pre obnoviteľné zdroje sa obmedzuje na to, že energetický oligopol e, môže fungovať ako a kedy chce. Tento ultraliberálny návrh E, ne, žiadnym spôsobom neumožní splniť e, ciele znižovania emisí. Ako chceme dosiahnuť e, sociálne spravodlivý energetický prechod, boj proti energetickej chudobe alebo demokratizáciu výroby a elektrickej spotreby. Vieme, čo dobre funguje. Fungujú záväzné ciele pre každý členský štát, národné plány, mechanizmy podpory a kontroly, ktoré budú stabilne e, fungovať a EP to opakuje stále. Potrebujeme jasnú víziu nákladov a ziskov v obnoviteľných e, zdrojoch a v elektrickej energie a v doprave. A musia byť jasne stanovené kompetencie a zodpovednosti všetkých od veľkých e, producentov až po malých spotrebiteľov. To sú naše priority a som si istá, že budeme pracovať v tomto zmysle, aby sa nám podarilo dosiahnuť dobrú správu. Pán Tamburáno. Ďakujem, pán predseda. Aj my sme za to, aby národné ciele ostali v obnoviteľných zdrojoch a budeme za to bojovať len záväzné môžu fungovať ciele, pretože potom by pravá ruka nevedela, čo by robila ľavá. Už v predchádzajúcich správach sme bojovali za práva spotrebiteľov a sme spokojní, že komisia prišla s istými návrhmi, ale príspevok eh, aktívnych spotrebiteľov, ktorí produkujú, tak tieto, tieto by mohli byť vyššie. Citujem štúdiu v roku 2030 118 miliónov súkromných eh, výrobcov by mohli sami pokryť 19 energetickej potreby spotreby v Európe. v roku 2050 polovica občanov EA by mohla byť aktívne začlenená pri produkcii a distribúcii energie a tým by pokryli 45 elektrickej spotreby Komisia hovorí, že EÚ má byť e, číslo jeden e, v obnoviteľných zdrojoch vo svete, ale údaje z iných častí sveta, tak sa e, ukazuje, že sú krajiny, ktoré postupujú oveľa rýchlejšie ako my. Energetická únia by mala dosiahnuť to, aby občan bol v centre pozornosti, ale my chceme, aby tieto vyjadrenia neboli len slogany, ale aby sa stali realitou a aby skutočne občania sa stali protagonistami energetickej transformácie v EÚ. Nezabúdajme aj na výhody e, v oblasti pracovných miest, investícií a geopolitických zmien v prípade, že sa obnoviteľné zdroje energii dostatočne využijú. Ďakujem. Thank you, Mr. Tamburano. Now, uh... Ďakujem pekne, pán Tamburano. A teraz tu <laughs> máme ďalšie požiadavky o slovo. Na minútu dostane slovo pán Karinš. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi zaujímavá diskusia. Ja sa budem sústrediť na praktické otázky. Myslím, že ide o dôležitú tému a bez pochyby e, viac obnoviteľných zdrojov energie a obnoviteľné energie je lepšie, aj na pokiaľ ide o tú energetickú závislosť, ktorú treba znižovať. A je tu ďalšia otázka, ktorá súvisí s naradením o trhovom dizajne. Častokrát e, sú tu aj problémy súvisí to s, e, napríklad aj s tými e, dotáciami pre fosílne paliva. Ak sa pozrieme na to, tak ako odstránime napríklad dotácie týchto fosílnych palív a to potom sa môžeme pýtať, ako odstránime zase dotácie pre obnoviteľné, obnoviteľnú energiu. Takže iba keď sa nad tým zamyslíme, ako môžeme prejsť e, k tomu, že budeme podporovať viac obnoviteľnej energie, aby sme mali dostatočné kapacitné mechanizmy podporu, pokiaľ ide o fosílne paliva, od ktorých sa chceme zbaviť. Takže treba to zohľadniť. Nedá sa povedať, že jedno bez druhého bude fungovať. A teraz na minútu dostane slovo pán Martán. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja zdôrazním jednu otázku, ktorá je problematická. Nejde teda iba o tento problém, ale hlavne o tento problém. Ide tu ten princíp, ktorý komisia zdôrazňuje. Ide o technologickú neutralitu, pokiaľ ide výberové konania. Je to problém, demokratický problém, pretože jednoducho sa neberú do úvahy napríklad lokálne akceptability alebo napríklad to bráni, napríklad pokiaľ ide o organizáciu hospodárskej súťaže. Uvediem príklad napríklad pobrežný región v Európe, ktorý v súčasnosti chce vytvoriť nejaké offshore eh, veterné elektrárne. Zajtra už to nebude možné. Nebudú jednoducho môcť povedať, že robia výberové konanie napríklad pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, to znamená, bude tu konkurencia pozemných elektrární, fotovoltaickej, biomasovej energie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to jednoducho bráni rozvoju takýchto priemyselných sektorov. Uvediem napríklad ďalší príklad, môžeme tu napríklad favorizovať čínske solárne panely, ktoré sú možno lacnejšie ako napríklad veterné elektrárne v Európe. To je veľké riziko a je to problém, pretože sú to občanské spoločnosti a volení v jednotlivých regiónoch, aby sa rozhodli, čo akceptujú a čo nie. Podporovať obnoviteľnú energiu to je dobre, ale potom sú to ešte kompetencie, ktoré nie sú kompetenciou komisie. Ďakujem. Sí, uh, eh, Mr. Kuliček. Ďakujem pekne, pán. Ďakujem. Eh, eh, Kohliček kolega poukázal na to, že je efektívnejšie investovať do fotovoltaiky alebo do veterných elektrární. Místech. Ja bych chtěl poznamenat, že z obnoviteľných zdrojov sú niektoré. Treba povedať, že z tých obnoviteľných zdrojov sú také, ktoré sa dajú skladovať a ktoré môžu byť záložné, alebo špičkové zdroje, ktoré sa využívajú. Napríklad, keď sa pozrieme na využívanie biomasy pri výrobe plynu a nie pri výrobe energie, elektriny, takisto je to aj vodná energia, čo sú vlastne prečerpávacie elektrárne a takisto sú tu aj na druhej strane zdroje, ktoré potrebujú veľkú zálohu, to je napríklad vietor, slnko, geotermálna energia toho toľko až nepotrebuje, ale otázka je, že do akej miery že sme schopní týmito podporami túto disproporciu vylepšiť. Keď hovoríme o doprave, tak tam stále hovoríme o vodíku, ktorý je vlastne mimo akékoľvek, akéhokoľvek záujmu zo strany Európskej komisie a ktorý môže vyriešiť práve to množstvo energie v časoch, keď vlastne sú tie znížené potreby dopyt e, z týchto obnoviteľných zdrojov. Ja by som chcel vedieť, aké stanovisko je komisie k tejto správe, pretože je to relevantné. Ďakujeme pekne. Pán Soriňo. Ďakujem pekne, chceme sa poďakovať spravodajcovi, zdieľame jeho víziu. Podpora energie z obnoviteľných zdrojov energie to je kľúčová otázka, predovšetkým keď tu máme stanovené ciele, snažíme sa zabezpečiť bezpečnosť dodávek, a bojovať proti klimatickým zmenám. Takisto to môže prispieť k bilancovaniu súčasného stavu v jednotlivých krajinách a prispieť k vytváraniu pracovných miest. Mali by sme preto byť ambicioznejší, pokiaľ ide o stanovovanie si cieľov. Sú tu dôvody tak klimatické, ako aj hospodárske v rámci rozvoja Európskej únie. A preto by mohlo byť možné, aby tie právne texty, to znamená táto smernica, umožnili taký inteligentný prechod, a v rámci tohoto je potrebné zaintegrovať aj obnoviteľné zdroje energie do trhu. To tu odznelo, ale aby to bolo možné, aby to skutočne bolo aj spravodlivé, treba podporovať výskum a e, rozvoj v oblasti technologických zdrojov a takisto aj systémy ukladania a distribúcie energie. Treba takisto zavenovať otázkam dopravných prostriedkov, v tomto spojení teda obnoviteľných zdrojov energie. A pokiaľ ide o podporu investícií, mali by sme podporovať investície. Jedným príkladom môže byť napríklad vodná prehra, priehrada. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pani Werner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako teňová spravodajkynia, pokiaľ ide o dizajn trhu s energiou, sledujem to prepracovanie novej smernice s veľkým záujmom, pretože obnevateľné energie vlastne súvisia s tou zmenou od centrálneho a decentrálnemu systému, to znamená, je tu aj veľká miera flexibility, ktorá je potrebná. Návrh komisie, pokiaľ je prepracovanie tej smernici obnoviteľných zdrojov energie obsahuje viaceré dobré opatrenia. Na niektorých miestach sú však aj potrebné zlepšenia. Ja si myslím, že potrebujeme ambicioznejší prístup, pokiaľ ide o dosiahnutie tých cieľov do roku 2030. Pravdepodobne o tom v najbližších mesiacoch ešte budeme teda veľa diskutovať, avšak za mňa a za moju politickú skupinu musím povedať, že bez že nebudeme súhlasiť s takýmito nedostatočne ambicioznými cieľmi, ktoré boli stanovené, ale jeden bod, ktorý je veľmi dôležitý, napríklad v tom komisijnom návrhu tam sú podporné systémy, ktoré sú ešte stále pripustené a to je vlastne aj dobré a musí to byť súzvuku aj s tými dotačnými systémami v jednotlivých krajinách. Podľa môjho názoru je to príliš eh, netransparentné a stále sa vlastne to bude týka toho, že národné ministerstva celé mesiace s generálnymi riaditeľstvami budú vlastne mať určité závody o to, aby dosiahli nejaké kompromisy. Toto nezabezpečí investičnú bezpečnosť v tomto priemyselnom odvetví a vlastne komisia tieto podporné mechanizmy má k dispozícii. Nebolo by preto efektívnejšie, ak by sme v tejto smernici mali nejaký katalóg podporných systémov, aby sme potom v rámci riadneho zákonodárneho procesu sa mohli rozhodnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Sander. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela vedieť dvom problémom. Prvý, to sú biopalivá. Pokiaľ ide o prvú generáciu polnospodárských, eh, biopalív, eh, tam uh, ide vlastne o ohrozenie uh, celého mm, tohto rezortu, uh, pokiaľ ide o uh, pokrokové uh, biopalíva. Takže um, vegetálne proteíny, ktoré potrebujeme, uh, ide práve z tejto oblasti. No a uh, produkcia bio etanolu umožňuje znižiť dovoz takýchto produktov vzhľadom na tie vedľajšie produkty. A potom ten druhý problém, o tom už e, hovorili aj e, kolegovia, teda, že momentálne nie je úplne jasné, pokiaľ ide o možnosť technologických víziev. Mali by si mať lokálne orgány možnosť vybrať e, konkrétnu technológiu vzhľadom na geografické e, danosti, klimatické a tak ďalej, aj vzhľadom na e, odvetvia pôsobiace priamo, priamo e, v regióne. Mám na mysli hlavne geotermickú energiu v Alsasku, ktorá je vystavená určitým špecifickým kritériám. Takže toto sú na úvod moje pripomienky a iste ešte bude príležitosť sa k nim viac do hĺbky vrátiť neskôr. Ďakujem. Ďakujeme teraz pani Griffin. Ďakujem pekne, pán predseda. Je potrebné vytvoriť právny rámec EÚ, tak aby EÚ naozaj mohla byť toho jednotkou v obnoviteľných zdrojoch a aby bola zabezpečená istota pre investorov. Preto si myslím, že je potrebné zlepšiť návrh komisie. Chyba tam eh, potrebná miera ambícií, ako povedali už aj predrečníci. Väčšie závislé, eh, pardon, záväzné ciele na úrovni EÚ na vo výške 40 a taktiež národné ciele, tak aby sme naozaj dosiahli kolektívny cieľ obnoviteľných zdrojov do 2030. Eh, v toto je vlastne oblasť, ktorú je potrebné posilniť. Mm, v EÚ je veľa rozdielov, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje a toto musíme zohľadniť, napríklad pokiaľ ide o finančné nástroje na podporu energetickej transformácie pre krajiny, kde je to potrebné. Aby som to ukončila na pozitívnu notu, uh, Myslím si, že stabilita finančnej podpory pre obnoviteľné zdroje a takéto projekty, to je v poriadku. Uznanie e, energetických komunít, napríklad posilnenie úlohy spotrebiteľov a tak ďalej, lebo sú to predsa občania, ktorí umožnia tú energetickú transformáciu. A myslím si, že obe dnešné, doobednejšie rozpravy ukazujú, že naozaj e, potrebujeme tento balík aj ako balík vnímať. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz Pán Kurumbašev. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja osobne si neviem predstaviť systém, kde by každý reagoval na všetko. A dokonca 27% to je cieľ, ktorý podľa mňa nie je dosiahnutelný, ak nebudeme mať, nebudeme mať uh, konkrétne ciele pre každú jednu krajinu. Ja som uh, túto otázku položila aj komisárovi Ševčovičovi, zatiaľ som na ňu odpoveď nedostal. V roku 2014 rada takéto rozhodnutie prijala. Ale ako to bude s rozpočtom EÚ, s výnimkou teda príspevkov členských štátov. A druhá vec, naše krajiny sú v popredí, pokiaľ ide o rámec 2020, no ale keď sa preferenčné ceny zrušia, tak to bude 0 MW na jednu jednotku. Takže zrušenie preferenčnej ceny nám neumožní dosiahnuť cieľ 27 a to už ani nehovorím o prípadných ambicioznejších cieľoch. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz pán Turmes. Stručne. To, čo povedal pán Karin, že dôležité aká bude budúcnosť trhového prostredia pre sektor energie. A najväčší problém, ktorý teraz vidím, je príliš nízka cena CO2. Boli tam investície do eh, kapacít eh, pumpového skladovania v roku 2003 až 2013 a bol tam veľký spred medzi základom a vrcholom, ale keďže máme takéto nízke ceny CO2, takúto obrovskú nadkapacitu, tak ten spread je maličký. A tá flexibilita, ktorú v systéme potrebujeme, sa nedá dosiahnuť s takouto nízkou cenou CO2. Lebo keď dosiahneme vyššiu cenu CO2, tak ten spread v trhoch do 24 hodín bude väčší a takto to funguje v kapitalistickom systéme. A kapitalizmus má túto výhodu, že ako náhle sa ukáže nejaký trh, odmena na trhu pre flexibilitu, tak sa tá flexibilita zvolí. Budú to batérie, možno modernizácia e, a tak ďalej, napríklad e, plynové turbíny s otvoreným cyklom a tak ďalej. Uh, analýza DG Comp, keď si ju prečítate, tak uvidíte, že samotné mm, vlastne takýmto turbínám e, dáva možnosť refinancovania priamo na trhu. Čiže s nízkou cenou CO2 v takomto podnikateľskom prostredí sa to neudeje a to je náš problém. Ďakujeme. Ešte sa prosím, niekto ďalší hlási o slovo? Nie, tak by som dal priestor komisii Pani Abel Marquez, 3 minúty vám dávam. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem povedať, že komisia sa teší, že ten návrh tu vzbudil tak veľký záujem, teda revízia energetickej smernice a tešíme sa aj podpore, ktorá tu dnes odznela na adresu mnohých časti novej verzie. A chceme naozaj využiť plný potenciál členských štátov zdrojov 27 e, to je ten minimálny podiel, ktorý si predstavujeme na celkovú energie do roku 2030. Pán poslanec Blánko a aj ďalší e, povedali, že je to legislatívny akt, ktorý je kľúčový, aby naozaj sme dostali našim prioritám, aby e, boli v Vedeckej únii centrom spotrebitelia, aby sme sa stali hotovým lídrom roku 2030. Viem, že parlament chcel minimálne 30 takýto cieľ, ale vychádzajúc z modelov, ktoré sme vypracovali, 27-percentný cieľ predstavuje nákladovo optimálny príspevok obnoviteľných zdrojov do 2030, tak aby sme dosiahli dlhodobé ciele EÚ, pokiaľ ide o dekarbonizáciu. A preto si komisia vybrala toto číslo a viete, že to podporila aj Európska rada v oktobri 2014. Viacerí poslanci napríklad pán Kelly, pán Federle a pán Turmes. Áno, oni poukazovali na tie dopadové štúdie. Bola tu kritika, že vychádzali z nerealistických e, e, LCUI, nákladových e, predpokladov pre nové technológie, ale tieto čísla, opakujem, boli príklady na modelovanie. Komisia využila model Primes, čo je naozaj komplexný systém vychádzajúci z dostupných dát, tých najnovších. Môžete sa na to modelovanie pozrieť a radi objasníme nejasnosti, ak nejaké do budúcna ešte vyvstanú. Za komisiu chceme povedať, že je to ambiciózny návrh. Nie je to iba stanovenie cieľa, ale je tam aj vyvážený e, súbor opatrení doprava, chladenie, e, vyhrievanie, e, elektrická energia, regulačný rámec musí byť bezpečný pre investorov, pokiaľ ide o do obnoviteľných zdrojov energie. E, je to potrebné vnímať v súvislosti aj s inými legislatívnymi aktami, energetická účinnosť, smernica o ekodizajne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toľko na úvod. Ku konkrétnym pripomienkam. Je to skutočne európsky prístup. E, prístup skôr musia byť čo najtrhovo e, založené, čo najviac založené na trhu, tak aby sa e, predišlo deformáciám, ktoré môžu národné trhy, trhy priniesť. To by som povedala pánovi Karinšovi. Tiež podporujeme teda ide o podporu nových technológií a slubných technológií. Tiež e, nechceme žiadne retroaktívne zmeny. Tiež e, chceme podporu väčšej miery transparentnosti, pokiaľ ide o regulačnú istotu, ktorá je nevyhnutná, aby sa znížili náklady na kapitál, na čo poukázal pán Turmes. Takže to všetko nový návrh obsahuje. Návrh tiež rieši aj e, využitie obnoviteľných zdrojov e, v vo vykurovaní a chladení, to je až 50 našej spotreby a toto je naozaj dôležité, aby sme dosiahli ten e, cieľ e, minimálne 27 e, nákladov efektívnym spôsobom. Takže očakávame od to, aby o 1 zvýšili podiel obnoviteľných zdrojov v tomto sektore a aby otvorili systémy vykurovania obnoviteľným zdrojom. A ďalej, dekarbonizácia sektora dopravy záväzok, pokiaľ ide o sektor dopravy, aby tam bol čas väčší podiel obnoviteľných zdrojov, vrátane obnoviteľnej energie, elektrickej a palív s nízkymi emisiami, to sú teda tie pokroková druhá generácia biopalív. Ďalej posilňuje úlohu spotrebiteľov, a tu reaguje na to, čo povedal pán Tamburáno, jednotlivo alebo organizovanie v energetických komunitách, aby e, mohli vyrábať, spotrebovať a skladovať obnoviteľnú energiu a bez nejakej nadmernej záťaže A títo spotrebitelia e, budú môcť takto prispieť do systémov za poplatky, ktoré pokrývajú náklady potom ten systém jednotného kontaktného miesta a taktiež e, udelovanie povolení, zjednodušenie aj pre e, projekty s malým objemom a e, podobné opatrenia. A ešte posledná vec, biomasa, ktorá sa využíva na produkciu energie. táto zvyšuje úspory skleníkových plynov, ale musí byť vyrábaná tak, aby nespôsobovala degradáciu habitatu, znižovanie biodiverzity, odlesňovanie a keď sa bude do eh, sietí dodávať e- efektívnym spôsobom. Čiže toto je eh, náš eh, návrh a je v súlade s národnými kompetenciami členských štátov v tejto oblasti. Tento návrh je teda úzko prepojený na iné legislatívne návrhy, pokiaľ ide o balík pre čistú energiu, hlavne governance a iniciatívu market design. Takže cieľ, ktorý je nám spoločný, tým je zase koherentné, konzistentné pravidlá na obdobie po roku 2020, ktoré bude raziť cestu potrebnej energetickej transformácii v EÚ. Komisia sa teší na konštruktívnu ďalšiu diskusiu s parlamentom, pokiaľ ide o revíziu tejto smernice, kde ambície EÚ v tomto slubnom obnoviteľnom e, sektore budú nastavené tak, aby sa vytvoril rast pracovné miesta a aby aj náklady technológií mohli teda postupne klesať. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz, aby sme to uzavreli, dávame slovo pánovi Blankovi Lópezovi. Ďakujem pekne všetkým za ich úvahy, aj pripomienky a niekoľko úvah na základe rozpravy. Postupne a niečo podobné sme urobili pri schvalovaní správy López Bermecho preto si myslím, že keď sme stanovili globálny cieľ a keď ho stanovuje komisia tých 27 tak to nejde ani v zmysle cieľov na rok 2050, ani sa dokonca nebrali do úvahy znižené náklady na obnoviteľné zdroje energii. Opakujeme teda to, čo sme už povedali, že tých 27% je aj zlý signál, pretože je to jednak málo ambiciozne a navyše to preukazuje alebo nezachytáva to, že technológia zaznamenala pokrok a e, že je oveľa menej nákladná samotných e, dokumentoch e, komisie to je a teda tá ambícia tam skutočne je nízka. A rovnako tam nie je jasný signál pre priťahnutie investícií. Veľa sa hovorilo o tom, že je potrebné zabezpečiť právnu istotu vychádzajúc zo situácie v niektorých krajinách, keď sa retroaktívne aplikovali určité opatrenia. A preto je veľmi dôležité aj tento bod zachytiť, ale ak chceme skutočne pritiahnuť investície, a aby tieto boli dlhotrvajúce, ak nebudú na národnej úrovni stanovené záväzné ciele, nebudú investori, keď nebudú mať jasne zadefinované záväzné ciele. Môžeme urobiť úsilie to v právnej istote, ale keď nedáme eh, záväzné ciele na národnej úrovni, tak to by bolo protirečové. A teda toto musíme eh, vyriešiť, toto protirečenie, lebo ak sa nám to nepodarí, tak sa s tým návrhom nedostaneme ďalej. A biopaliva prvej a druhej generácie smernica naznačuje istú rovnováhu, neviem či postačujúcu, ale my by sme sa mali zamyslieť. Doprava najviac znečisťuje a teda tam musíme vykonať úsilie. Ciele, ktoré sme si stanovili, tých 10 do súčasného obdobia sa nesplnili a preto v doprave, ktorý, e, ktorá najviac znečisťuje, musíme e, urobiť väčší pokrok. Áno, samospotreba, potrebujeme regulačný rámec, ktorý bude brať do úvahy tieto nové spôsoby spotreby, ale aj produkcie a vychádza z dekarbonizácie. Takže nás čakajú veľmi zaujímavé diskusie a musíme nájsť opatrenia, ktoré budú hľadať rovnováhu, ale ktoré zároveň nám umožnia vyslať jasné signály, stanoviť ambiciozne ciele a nerobiť kroky vzad a myslím si, že nezáväzné ciele na národnej úrovni by znamenali tento krok vzad. Budeme teda mať príležitosť a čas diskutovať. Ďakujem vám za všetky úvahy a teším sa na spoluprácu. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Ďakujem kolegyne kolegovia za vaše príspevky a vašu disciplinovanosť. Prezentácia návrhu správy tu plánujeme 29. mája, respektíve 30. mája, zasadnutie v tých dňoch. Ďalej vám chcem povedať, že dnes po obede bude výbor zasadať P5B0, 5. poschodie B001 a začíname až o 4. na 4, nie o 3., ale o 4. na 4 a podpredsedať bude prvá podpredsednička a predsedať bude prvá podpredsednička pani